Thank you, colleagues. Um, as you all know, it's quite sensitive. Kolegovia, ako viete, uh, máme uh, toho veľa na programe dnes. Uh, nasleduje teraz ďalší uh, Máme potom ešte ďalšie vypočutie uh, pred sebou, ale prejdeme už ďalšiemu bodu programu. Uh, pán Náť uh, minimálne štandardy pre menšiny v EÚ. Budeme sa zaoberať návrhom jeho stanoviska. Slovo dostáva priamo pán Naď. Kolegovia, ak chcete opustiť sálu, tak prosím v tichosti. Pán Naď, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Colleagues, uh, please leave us quiet kolegovia, Prosím, e, opustite sálu čo najtichšie, pretože pán Naď potrebuje začať. Pán Naď, obávam sa, že budete musieť e, začať. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegovia, ďakujem za váš e, príspevok. Chcel by som eh, eh, teda uviesť eh, to návrh správy z vlastnej iniciatívy, pokiaľ ide o minimálne štandardy pre menšiny v EÚ. Ďakujem tieňovým spravodajcom za ich príspevky, ďakujem členom medziskupiny pre práva menšín, ďakujem predsedovi agentúry pre základné práva, E CMI, Európskemu centru pre otázky menšín a mnohým nápomocným mimovládnym organizáciám, všetkým expertom a poradcom. Práva menšín sú prínosom pre celú spoločnosť, napomáhajú mieru, zabezpečujú, aby nedochádzalo ku konfliktom, zabezpečujú rozvoj, stabilitu a prosperitu E, som veľmi rád, že môžem tu e, zastupovať všetky skupiny, čo ukazuje, že je tu záujem všetkých týchto skupín v Európskom parlamente na právach menšín návrh spravy vlastnej iniciatívy o e, právach e, menšín e, v EÚ vychádza zo zmluvy, pre ľudské pra, zmluvy o EÚ, kopenhánskych kritérií, charty ľudských práv Rady Európy, rámcového dohovoru o menšinách a Európskej charty európskych a regionálnych e, menšinových e, jazykov, ktorú podpísali mnohé členské štáty. Text e, stojí na troch pilieroch. Vzdelávanie, kultúra a jazykové práva, pričom sa zohľadňuje otázka subsidiarity a proporcionality. Vylúčujú sa tu politické práva a otázky a, a, autonómie. Členské štáty same rozhodujú e, v tejto oblasti, kto e, je nositeľom týchto práv. Podobne to je veľmi dôležité pre e, politickú dohodu v tejto oblasti. Je to už viac než 10 rokov od uznesenia o ochrane menšín a boja proti diskriminácii a príslušných politík v rozšírenej Európe. Autorom bol náš pán predseda Claude Moraes. a od kodanských e, kritérií. Máme tu teraz novú zmluvu, ale nie je tu e, žiadna garancia, aby, e, že nový kandidát sa bude pridržiavať koranských kritérií, ako náhle sa stane členom. Preto sme chceli ísť ďalej a navrhnúť smernicu týkajúcu sa minimálnych štandardov v EÚ. Tie menšiny, ktorých e, práva boli e, garantované, ehm, to, to, tento ich status musí ostať nezmenený aj v prípade, že e, nejaký štát sa stane členským štátom. 1,3 milióny podpisov bolo vyzbieraných e, práve za e, účelom podpory vytvorenia e, príslušnej smernice na posilňovanie kultúrnej a lingvistickej diverzity v Európskej únii. Chcel by som zdôrazniť, že Nejde o rovnakú eh, aktivitu, táto iniciatíva, eh, začalo sa to v roku 2013, komisia to zamietla. Napokon súdny eh, dvor minulý rok, v roku 2017, rozhodol, že Európska komisia musí riešiť túto iniciatívu a teda otázky týkajúce sa ochrany osôb, ktoré patria do menšín Takže bolo by zbieraných 1,3 eh, milióna podpisov, ale vieme, že menšiny predstavujú 40 miliónov občanov EÚ a títo musia vedieť, že Európska únia sa zaoberá ich právami, že eh, ich eh, môže vypočuť. Agentúra pre základné práva tiež hovorí, že ak EÚ nemá celkovú legislatívnu kompetenciu v oblasti ochrany národných, národnostných menšín, predsa len môže regulovať e, celú škálu otázok, ktoré sú dôležité pre príslušníkov národnostných menšín. Tiež sú tu dôležité dokumenty zo strany Rady Európy, ako napríklad uznesenie Rady Európy 1985 z roku 2014, kde sa detailne spomínajú potreby národnostných menšín. Návrh tiež zdôrazňuje, že je veľa dobrých postupov v EÚ, napríklad v Nemecku, vo Fínsku, v Rakúsku, či v Taliansku, v Južnom Tyrolsku. Tieto príklady najlepších postupov by mali e, sa zdieľať s ostatnými členskými štátmi. Spomíname aj osobitné potreby menší, napríklad vzdelávacie príležitosti v menšinových jazykoch, aj vo vidieckých oblastiach. Pokiaľ ide o vzdelávanie v menšinových jazykoch, nemala by to byť otázka hospodárska či otá otázka financií Ehm, pokiaľ ide o teda menšinové školy, ale malo by ísť o právo e, môcť byť vzdelávaný v menšinovom jazyku. A pokiaľ ide o tieto osobitné potreby, e, v správe, v správe sa hovorí, že Európska komisia by mala vypracovať smernicu zaoberajúcu minimálnymi štandardami menšín v EÚ. Takže, vážení kolegovia, táto správa malého tu na prostieranie pozmeňovacích návrhov, ktorá vyprší 21. júna o 12. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Naď. Chcel by som vám vysvetliť kolegom, že teda žiaľ e, Bohu e, nemôžeme e, pretiahnuť diskusiu o tejto téme, pretože tu máme to vypočutie o Facebooku. Je mi to ľúto, teraz sa, sa vyjadria tieňoví spravodajci. Prosím len tieto tri mená, ktoré som práve spomenul, pretože inak nedodržíme náš časový harmonogram. Je mi to veľmi ľúto. Môžeme to obmedziť e, na týchto troch rečníkov. Bolo by to tak v poriadku. Budeme o tejto téme totiž, e, o tejto správe diskutovať e, aj pri ďalších príležitostiach. Potom bude viac príležitostí o tom diskutovať. Say, pani Spinelli. Nie, pani Post. Um... Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že naše prvé stretnutie, ktoré sa konalo v Štrasburgu, bolo veľmi dobré. Chápem dôvody, prečo sa pán Nacu sedil na tieto tri piliery vo svojom návrhu správy. Myslím si, že je dôležité, aby sme zabezpečili aj iné práva aj etnickým a národnostným menšinám bez toho nemôžu eh, využívať svoje kultúrne a jazykové práva. Takže ja by som do návrhu správy rada vložila aj niektoré ďalšie kapitoly. Nebudem zachádzať detailov, keďže máme dosť času. A jedna kapitola by sa mohla zaoberať res, respektom a ochranou identity, eh, právnymi eh, obč, občianskými právami a Chcem sa zaoberať aj bojom proti rôznych, e, e, rôznym formám diskriminácie a segregácie. To sa spomína aj v uznesení Rady Európy. Tiež tu potrebujeme kapitolu o aktívnej zmysluplnej participácii. A tiež mám pár myšlienok už existujúcim kapitolám je dôležité, aby súčasť, e, súčasťou e, výuky v školách bola aj história príslušných národnostných e, menšín a musíme sa zaoberať afrofóbiou, islamofóbiou, gypsyfóbiou a podobne romafóbiou a tiež potrebujeme kultúrne inštitúcie, e, ktoré by popisovali e, históriu a kultúru menšinových skupín. Takéto by sa tiež mali vytvoriť. A teším sa na našu e, dobrú spoluprácu. Ďakujem pekne pani Spinelli a potom pani Juroka. Pani Spinelli, ďakujem pekne, pán predseda. Marina Albio sa ospravedlňuje za svoju neprítomnosť dnes. Ja sa teda vyjadrím v jej mene. V prvom rade by chcela poďakovať pánovi spravodajcovi eh, za navrhnutie dobrého základu pre ďalšiu prácu. Ochrana menšinových práv eh, by eh, mala prebiehať proaktívne. Mali by sme rešpektovať aktuálne prerozdelenie priorít medzi EÚ a členskými štátmi ale v EÚ chýba celistvý prístup k ochrane menšinových práv, boju proti diskriminácii, e, rasizmu a xenofóbii. Pani Albiol by preto chcela sa venovať inštitucionálnym, štruktúrálnym a systemickým e, formám rasizmu, xenofóbie, iných foriem násilia voči menšinovým skupinám Mali by sme požiadať inštitúcie na všetkých úrovniach, aby postupali proaktívne pri zabezpečovaní eh, práv menšín. Eh, tiež by chcela zdôrazniť, že eh, to, že tu chýba definícia menšiny, by nemalo brániť začať konať kedykoľvek, keď dochádza k diskriminácii nejakej osobitnej skupiny ľudí. Princíp nediskriminácie je prvotným eh, prístupom eh, k ochrane menšín a implementácia tohto je veľmi dôležitá pre našu činevú spravodajkyňu nenávistné eh, prejavy a činy by v tejto súvislosti mali byť silne odsúdené. Silné eh, kroky eh, zo strany vlád by mali byť potrebné na zabezpečenie menšinových práv, jazykových práv. Mal by sa zabezpečiť prístup k verejným službám v jazyku menšín. Treba zabezpečiť aj vzdelávanie v menšinových jazykoch bez spôsobovania segregácie. Napokon e, naša tenová spravodajkňa bude vychádzať z parlamentného uznesenia z 25. oktobra 2017 o základných eh, právach, pokiaľ ide o integráciu Rómov v EÚ, teda boj proti, proti rómským postojom a treba tu zohľadniť určité konkrétne nástroje v tejto súvislosti. Ďakujem pekne. Napokon pani e, Juroka. Ďakujem pekne. Chcela by som e, zablahoželať nášmu spravodajcovi. Myslím, že je to historický moment a preto si myslím, že ho musíme podporovať, tak ako je možné. Tento dokument e, musí byť silný, dostane sa až na radu, potrebujeme tu totiž to konkrétny výsledok, takže buďme zomknutí a ďakujem veľmi pekne za to, že aj e, socialisti sa za to silne zasadzujú. Pokiaľ ide o e, legislatívu proti diskriminácii, ako náhle to budeme mať aj e, silné sankcie, nielen právny základ, budeme tu mať jasné hodnotiace kritéria, možnosť monitorovania toho, čo dosiahneme. To bude veľmi dôležité. E, iba vtedy e, budeme mať dostatočne silný dokument. Nestrácajme náš e, čas. Potrebujeme mať naozaj silný prístup do strady komisie. Ak nie, tak stratíme ďalších 10 rokov pozorovaním a monitorovaním. A váš dokument je veľmi dôležitý a keď sa stane ešte silnejším, bude posilnený o ďalšie práva v súvislosti s identitou, posilní občianskú spoločnosť, tak aby ľudia mohli hovoriť sami e, za seba, nie aby iní hovorili za nich a nie aby veľké organizácie diskutovali vystupovali za ľudí bez e, dostatočne hlbokých znalostí z terénu. Takže myslím si, že mali by sme posilniť e, e vlastne, e, zástupcov týchto komunít, aby oni e, vystupovali sami za seba. A vaše posolstvo je veľmi dôležité, preto ho treba zdôrazňovať aj v iných oblastiach, v iných témach, nielen v oblasti boja proti diskriminácii a vnútorných témach, ale aj v ekonomickej sfére, pretože títo ľudia, o ktorých hovoríme, sú diskriminovaní aj e, pokiaľ ide o ekonomiku keď sa pozriete na krízu, vyplýva z toho jasne, áno, menšiny sú chudobné, takže neskončíme len pri e, právach, zaoberáme sa ekonomickou integráciou aj inými e, dokumentami EÚ, pokiaľ ide o boj proti e, chudobe. Pretože títo ľudia veľmi často sa vyrovnávajú s mnohonásobnou diskrimináciou, často až trojnásobnou. Ďakujem pekne. Pán Naď, chcete sa stručne vyjadriť k týmto komentárom? Ďakujem pekne. Nezabudneme na žiadne menšiny, e, ktoré sú viacnásobnými menšinami, teda etnické, e, tiež e, národnostné menšiny, ale aj ľudia s postihnutím. Tiež sme to prejednali aj na úrovni deňových spravodajcov. Myslím, že môžem povedať, že spolupráca prebieha zatiaľ dobre. Verím, že to bude tak aj naďalej. Ďakujem pekne. Much, Ďakujeme, pán Naď. Ako ste už uviedli, 21. júna uplynie lehota na pozmeňovacie návrhy. Teraz nastane krátka prestávka, zhruba 10 minút, predtým, ako začne vypočutie na tému Facebook. Naozaj potrebujem na naliehavo prestávku, ale upozorňujem, začneme presne o 17.30. Facebook and Cambridge Analytica will begin at 5.30. Thank you very much.